4 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu. Toto bude takisto aj v zápisnici z tohto zasadnutia figurovať. Takisto vám chcem oznámiť, že zo skupiny EPP a e, SAD som obdržal žiadosť o nominácie do jednotlivých eh, politických výborov. Toto je takisto v zápisnici k tomuto zasadnutiu. Zatiaľ som nedostal žiadnu hm, pripomienku k dnešnému ranu, takže tým pádom je to schválené. Teraz eh, prejdeme k schváleniu programu schôdze. Konkrétny a konečný program schôdze bol schválený 5. maja na konferencii predsedov podľa článku 166 rokovacieho poriadku máte k dispozícii. Teraz otázky. E, Ďalšia, pán predseda. E, na základe toho, čo sa včera stalo na Kube, e, predseda nás oboznámil s týmito udalosťami. Bol tu zavraždený jeden kubanský disident Juan Disfredo i Garcia a v verejnom mm, mm, parku Santiago de Cuba sa toto odohralo a myslím si, že vzhľadom na ľudské práva a to, ako my pristupujeme veľmi citlivo k týmto e, otázkam, tak mali by sme e, spustiť nezávislé vyšetrovanie, aby sme si vyjasnili, e, za akých okolností prišlo k vražde tohto kubanského disidenta. Ďakujem pekne, povedal pán predseda, za tento návrh. A iste eh, mm, je to stanovisko eh, veľmi dôležité pre nás, ktorému ste nám vyznali.